škody. Teda to e, k tomu, k tým krajinám, ktoré sa tu už spomínali. Česká republika je e, členským štátom EÚ. Ďakujem veľmi pekne. No. Toto som presne myslel, keď som poďakoval pánovi Dolovi a pánovi Šulcovi za ich príspevky. A chcel by som poďakovať aj vám, pán Březina, za to, že ste nás upozornili na túto vec. Skutočne tie záplavy sú hrozné. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zur Abstimmung. Drahé kolegyne, kolegovia, prichádzame k hlasovaniu. No a teraz pristúpime k hlasovaniu v zjednodušenom konaní o správe pána Grecha o vytvorení jednotného trhu pre spotrebiteľov a občanov. Je tu len jedno hlasovanie, teda menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté a to 580, 578 hlasmi. Ďalej v zjednodušenom postupe správa pána Pála Šmita o dialogu medzi univerzitami a podnikmi Nové partnerstvo pre modernizáciu európskych univerzít. Opätovne tiež len jedno hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Ďalej ide správa Rebeka Harms, finančná pomoc spoločenstva v súvislosti s vyradením blokov 1 a 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku. Z prevádzky ide o program Kozloduj. Najprv hlasujeme o pozmeňujúcich návrhoch daného gestorského výboru Unblock. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Hlasovanie oddelené o E, návrhoch gesterského na, na, výboru. Číslo 6 najprv. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 10. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Článok 1, pozmenujúci návrh 35, hlasujeme elektronicky, menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmejúci návrh 21 príslušného výboru. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa článok 2 a pozmeňujúci návrh 36 zelených. E, hlasujeme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 22 teraz výboru, kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Teraz úvodné ustanovenie 6, po ňom 32, e, kto je za, niekto je proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Pozmenujúci návrh 7 gestorského výboru, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Pozmenujúci návrh 33 zelených, hlasujeme menovite ale ešte preveríme predtým sedmičku. Pozmeňujúci návrh 7 preverujeme elektronicky. Pozmeňujúci návrh výboru. Dohlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 33 zelených. Hlasujeme e, elektronicky. Dohlasujme. Končím hlasovanie. Pozmeňujúci návrh sa zamieta. Teraz osmička výboru. Pozmeňujúci návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Po úvodnom ustanovení 13 nasleduje pozmeňujúci návrh 34. E, Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Opätovne žiadate o elektronické preverenie. Preveríme 34. Hlasujme prosím elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmejeci návrh 20 e, príslušného výboru. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Teraz e, návrh zmenený v, v zmenenom znení. E, hlasujeme menovite. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz legislatívne uznesenie. E, hlasujeme elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa. Podľa programu teraz nasleduje hlasovanie o, správe FAN Mistelroj, vykonávanie súčinnosti medzi finančnými prostriedkami vyčlenenými na výskum a inováciu v nariadení a tak ďalej. Spravodajca e, FAN Mistelroj požiadal o slovo. Ihr Mikrofon ist noch nicht an. Er Máte zapnutý mikrofón. Žiadne ťažkosti s touto správou. Chcem iba elektronické hlasovanie, pán predseda. Lehota vlastne vypršala, ale ak parlament nemá námietky, vzhľadom na eh, obmedzené možnosti, ktoré máme v tento týždeň, pokiaľ ide o dopravu, navrhoval by som, aby sme realizovali eh, elektronické hlasovanie. Nikto nie je proti a teda budeme hlasovať e, menovite o správe Fan Nistroj, Hlasujeme, prosím. Hlasujme, prosím. Hlasovali všetci. Končím teda hlasovanie. Prijíma sa. Podľa programu teraz e, nasleduje hlasovanie o správe pána Huang Goga. Dlhodobá udržateľnosť verejných financií pre oživenie hospodárstva. Máme tu viacero menovitých hlasovaní. Pozmeňujúci návrh 1. E, všetky následné budú revidované. Jednotka až jedenáctka sú revidované. Čiže jednotka hlasujeme elektronicky. Gospodin getrennt zu machen, gell? Ja. ja Haben alle abgestimmt? Dohlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A chcem vám oznámiť, že tu bolo o, e, hlas, špeciálne želanie, aby sme nebrali tieto body unblock, takže teraz dvojka elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 3. Hlasujme. Haben alle abgestimmt? Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Abgelehnt. Änderungsantrag. Zamieta sa štvorka. Hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa pozmeňujúci návrh 5. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. pozmenujúci návrh 6. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeniaci návrh 7. Otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa pozmeňujúci návrh 8. Hlasujme. Ak ste všetci hlasovali, končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 10. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 11. Otváram hlasovanie. Ak všetci hlasovali, končím hlasovanie. Zamieta sa. A teraz odsek 2. E, hlasovanie o pôvodnom texte o oddelenie. Hlasujeme o prvej časti, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Čas 2, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Toto si preveríme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjima sa. Odsek 4. Hlasovanie o v pôvodnom texte v troch častiach. Prvá časť, kto je za prvú časť, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. Časť 2, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Časť 3, kto je za, o druhej časti chcete e, hlasovať elektronicky. Preverujeme teda hlasovanie. Hlasovali všetci. Ak áno, končím hlasovanie. Zamieta sa. Hlasujeme o časti 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Teraz odsek 7, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa časť 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Teraz hlasujeme o odseku 11, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Teraz odsek 17 pôvodného textu v troch častiach. Chcem vás informovať, že máme tu, mali sme tu niekoľko elektronických hlasovaní, ktoré ale boli stiahnuté, okrem záverečného. Takže 17. Prvá časť, jednoduché hlasovanie, kto je za, proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Tretia časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? To si preveríme, hlasujeme. Všetci ste e, hlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz hlasujeme o odseku 19, pozmeňujúci návrh 9 spravodajcu, revidovaná deviatka. Ospravedlňujem sa, toto nebolo stiahnuté. Hlasujeme teda e, menovite. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie zamieta sa. Teraz odsek 19 pôvodného textu v dvoch častiach, kto je za prvú časť, kto je proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto. To si preveríme. Hlasujme, prosím. odsek 19 pôvodného textu, druhá časť. Hlasovali prosím všetci. Ak áno, končím hlasovanie. Zamieta sa. Odsek 59, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Ospravedlňujem sa, prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? To si preveríme. Hlasujme. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist Končím hlasovanie, ak všetci hlasovali. Príjima sa. Teraz odsek 61. Hlasujeme o pôvodnom texte v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? To opätovne preveríme. Hlasujme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz úvodné ustanovenie A pôvodného textu v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Aj táto časť je prijatá. Teraz hlasujeme o texte v pozmenenom znení, a to menovite. Hlasujeme elektronicky teraz. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. 302 hlasmi proti 275 sme text prijali. Der Berichterstatter hat um das Wort. Pravodajca požiadal slovo. Vážený pán predseda, správa, ktoré sme práve hlasovali, je naozaj nedobrá správa pre občanov, pretože e, majú platiť za krízu neoliberalizmu. Keďže sa nemôžem pripojiť k socialistom. Prosím, aby ste stiahli môj podpis. Vážený pán spravodajca, vaše prehlásenie je zaznamenané. No a podľa našeho programu nasleduje správa Cortés Lastra, prínos politiky k súdržnosti k dosahovaniu lisabonských cieľov a cieľov stratégie EÚ 2020. Máme jeden jediný pozmeňujúci návrh, pozmeňujúci návrh číslo 9. Budeme o ňom hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Návrh je zamietnutý. No a teraz budeme eh, hlasovať o pôvodnom znení výboru, kto je za, proti, zdržali sa. Ten text je prijatý. No a teraz sa dostávame k... Takže pani Toja požiadala o slovo. Nech sa páči per segnalare che sulla relazione Chcem iba povedať, že k tejto správe Nuong Gok moje, moje zariadenie nefungovalo, ale ja som hlasovala proti. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani kolegyňa. na technika teraz nasleduje správa pána Pejona o Únii pre stredozemie. Budeme hlasovať eh, pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. No a teraz pozmúci návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa. Aj ten bol zamietnutý. Pozmúci návrh 3, oddelené hlasovanie menovité. A prvá časť, hlasovanie otvorené. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Tak uzatváram hlasovanie. No a táto časť bola zamietnutá a teraz budeme hlasovať o druhej časti. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A rovnako to bolo zamietnuté. Pozmenujúci návrh 5, menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Rovnako zamietnutý. Pozmienujúci návrh 6 v troch častiach a v menovitom hlasovaní. Takže prvá časť, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prvá časť bola prijatá. Druhá časť, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Druhá časť bola zamietnutá. Tretia časť, menovité hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci.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 Teraz pôvodné znenie odpadá a budeme hlasovať o odseku 9 pôvodného znenia, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá, prijatý. Odsek 10 pôvodného znenia v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, Proti. Zdržali sa. Tiež prijatá. Odsek 13. Pôvodné znenie. Menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Ten text bol prijatý. A teraz odsek 15. Pôvodného znenia v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijatá. Teraz pozmeňujúci návrh 8, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. A teraz odsek 20, pôvodné znenie v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatá. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Tiež prijatá. A teraz pozmeňujúci návrh 9, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. A teraz sa záverečné hlasovanie o texte v e, pozmeňujúcich návrhov. Kto je za? Proti? Zdržali sa? A tým je tento dokument prijatý. A teraz sa podľa programu hlasovanie správe, správe Kirilov potreba stratégie EÚ pre Zakaukasko. Budeme hlasovať o odseku 8. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To si overíme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. odsek 13. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijatí, Pozmúť sa na 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Odsek 15, pozmúť návrh 7, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí, Odsek 23, sa návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Oc 54, pozmeňujúci návrh 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. A teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom texte, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Drahé kolegyne, kolegovia, ďakujem vám za vašu spoluprácu počas prvého hlasovania, ktoré som viedol. Želám vám dobrú chuť. A tí, ktorí teraz opúšťajú miestnosť, tých požiadam, aby ju opustili čo možno najtichšie. A teraz pristupujeme k vysvetleniam hlasovania. A teraz k správe Grech, kolega Jár. Herr Kollege Jár? Ja. Ja, vielen Dank. Vielen... Ďakujem, pán predseda. Veľmi ma tiež teší, že sme o tejto správe, e, kde ide o ochranu spotrebiteľov